Myslím si, že asi reálne nie, ale to je dôvod, prečo by sme mali e, reformovať našu politiku, aby sme mohli urobiť viac pre prodemokratické sily v týchto štátoch. Ďakujem veľmi pekne a teraz dostane slovo pán Sokol z EPP. Nie, prepačte. E, a pán Halický z EPP dostane slovo. Ďakujem pani przewodnicząca, pani vysoká. Ďakujem pán, pani predsedajúca, e, pani vysoká E, predstaviteľka. Východné partnerstvo bolo úspechom, to je pravda. E, niektoré vlády majú problémy, niektoré vlády predstierajú, že implementujú reformy, ale toto nesmie zabrániť e, serióznej spolupráci medzi lokálnymi komunitami, podnikateľmi a ľuďmi, ktorí chcú zmeniť svoje krajiny. Ja pochádzam z rodiny, ktorá bola hlboko roštiepená boli sme rozdelení vojnou a niektorí moji príbuzní sú občania týchto štátov a len v nedávnej dome sme sa opäť mohli začať stretávať vďaka bezvízovému režimu. Osobné vzťahy. Mladí ľudia Erasmus+, toto sú e, skutočné veci, ktoré menia e, tieto spoločnosti Mm, samozrejme, musíme kritizovať to, čo si zaslúži kritiku, ale e, máme tu dočinenia so slobodnými štátmi a našou stratégiou musí byť zmena. Tieto štáty si e, zaslúžia viac, pretože oni sa pozerajú smerom k nám a v nás vidia e, lepšiu budúcnosť. Rátajú s našou podporou napriek všetkým problémom, ktoré máme s týmito štátmi Nemali by sme e, sa ich vzdať a nemali by sme ich nechať na pospas e, všetkým nebezpečiam. Teraz pani Gil za socialistov. Pani vysoká predstaviteľka, chcem vám poďakovať za obrovskú prácu za posledné roky. E, nož, my možno chceme niektorých, ale nie až tak iných. Želám vám všetko dobré samozrejme do budúcnosti. Máme určité obavy z vývoja vo e, východnom e, partnerstve. Signály z Kišineva nás znepokojujú, ako je tam e, na tom demokracia a právny štát. Nie sme si istí. Niektorí hovorila, že komisia bola naivná keď e, sprostredkovala tú e, dohodu, ktorá viedla k koalícii s prezidentom Dodonom. A vidíme, že v Gruzínsku občania chcú e, demokratickejšie a ferovejšie volebné systémy. A bojujú s políciou, ktorá proti ním používa slzný plyn a obušky. Líder opozície, ktorý bol zatknutý počas protestov, hovorí, že bol mučený vo väzbe Čiže to, čo sa deje v týchto štátoch, to odráža trendy na celom svete. Autoritárske režimy sa snažia zadusiť e, krehké demokracie. A naša meká moc v tom regióne neprináša možno konkrétne výsledky. Aké rady by ste dali e, svojmu nástupcovi? Ako, aké by mal uplatniť stratégie podľa vás? Ďakujem veľmi pekne a teraz e, Pán Basesku eh, by vám chcel položiť otázku. Pán Basesku eh, žiada o, o, o modrú kartu. Pani Gil, akceptujete ju? Nie, nie. <coughs> V takom prípade dostane slovo pán Gueta za Renew. Eh, Poprosím o mikrofón. Eh, bola to povinnosť aj nutnosť. EÚ sa musela otvoriť v strednej Európe a musela ponúknuť partnerstve aj eh, štátom východného susedstva. Sú to naši noví susedia. Tento, toto partnerstvo má svoje úspechy aj slabé stránky, ale musíme si uvedomiť jednu vec o 10 rokov neskôr. V našom východnom partnerstve sme pozabudli na Rusko. Konkrétne my sme nechceli vnímať Rusko v tomto kontexte problémov, ktoré sa nám zdajú byť nevyriešiteľné. No a teraz um, hodnotíme nové možnosti Helsinskej dohody s Ruskom, dohodu o bezpečnosti a spolupráci. Bude veľmi ťažké povedať nie a bude to veľká neistota, ale musíme sa o to pokúsiť, pretože Ruská federácia je polovica kontinentu, je to schudobnelá krajina, ale má schopnosť škodiť. Treba si to uvedomovať, že je prítomná. Ďakujem. A teraz dám slovo pani Tomašič, EKR. Európska únia niz godina Dlhé roky Európska únia Pracovala na vynikajúcich vzťahoch so svojimi bezprostrednými susedmi. Aký dôležitý je tento proces a aký má potenciál sa ukázalo počas migračnej krízy, lepšie vzťahy so susedmi a um, lepšie obchodné vzťahy by um, nás stabilizovali v takýchto krízových situáciách. Na východe máme niekoľko štátov, s ktorými máme dobré vzťahy v rámci východného partnerstva ale ešte stále nás čaká dlhá cesta predtým, než sa stanú tieto štáty skutočnými partnermi. Niektoré tieto štáty sú v stave vojny alebo v stave bolestivej transformácie. A takisto voči Rusku. Eh, ich záujmom by malo byť rozvíjať sa v plne fungujúce demokracie s trhovým hospodárstvom. My potrebujeme takýchto partnerov a do takýchto partnerov musíme investovať. Pani Tomašič, pán Sokol má otázku a príjmate ju, dobre? Pán Sokol, máte 30 sekúnd. Ďakujem. E, pani Tomašič, ja som veľmi rád, že ste pochválili zahraničnú politiku EÚ, keď ste hovorili o spoločných záujmoch a riešeniach. Myslíte si, že by sme mali posilniť e, kompetencie EÚ v oblasti zahraničnej politiky, aby sme posilnili tú politiku voči týmto štátom? 30 sekúnd máte. Ďakujem. Áno, samozrejme, že sa domnievam, že musíme posilniť našu pozíciu, ale v spolupráci s ostatnými členskými štátmi. Nie je to na Bruseli, aby príjmal tieto rozhodnutia. Všetky členské štáty majú rozhodovať spoločne. Pani Basesku za EPP máte slovo. Pán Basesku, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Dva štáty východného partnerstva Chcem spomenúť Ukrajinsko a Moldavsko. Ukrajinsko, Ukrajina je, je štát, um, ktorý bol teraz zasiahnutý naozaj veľmi hlboko. Uh, anexia Krímu, občianská vojna, zasahovanie Ruskej federácie uh, vo východnej časti a teraz uh, sa blokuje aj prístav v Čiernom mori. Nuž, prečo sa to deje? preto, lebo Ruská federácia nevie akceptovať, že tieto štáty sa obracajú na Európsku úniu. Riešením je podporovať e, integritu Ukrajiny. Musia tam prísť európsky experti, ktorí poukážu na to, aké chyby mal Steinmeierov plán Inak e, pretrváva riziko, že východ Ukrajiny stratíme. E, môže dôjsť k ďalšiemu referendu, môže e, dôjsť k vyhláseniu nezávislosti, tak ako na Kryme alebo v Osecku. To je ruský postup. No a k Moldavskej republike, bohužiaľ, pani Maria Sandu sa dostala do situácie, že stratila vládu v Moldavsku ide o paradox. Sú tam v opozícii dve proeurópske strany a potom e, menšinová vláda e, proruského Dondona. Európa tu investuje a od lídrov opozície musíme žiadať, oni predstavujú väčšinu strán, aby plnili svoje povinnosti voči Republike Moldavsko, aby opäť prevzali vládu a priviedli e, krajinu na západ. Ďakujem a teraz pán Vitanov za socialistov. Ďakujem, pani vysoká zástupkyňa. Politika EÚ voči východným partnerom je vysokou prioritou, ale zároveň aj zanedbávaná kvôli tomu, a v akom stave sú tieto štáty. Zdá sa, že hovoríme viac o zdrojoch a mm, o tom, aký potenciál tieto štáty majú pre európsky trh. Nehovoríme až toľko o geopolitickom význame týchto štátov. A zároveň tento región sa nachádza e, medzi superiacimi e, mocnosťami Európou a Euráziou. Musíme teraz e, preukázať, e, že chceme plniť naše záväzky voči týmto štátom a musíme si tento región dať ako prioritu, inak je tu riziko, že tieto štáty sa dostanú do orbitu iných veľmocí a budú hrať v prospech záujmov iných štátov. Ďakujem pani Strugariu v mene Ďakujem e, pekne. Chcem povedať jednu vec e, občanom týchto krajín. To, že e, v Kišiňove proste sa zmenila vláda, pretože daná politička nehrala tú hru, ktorú chceli, chceli aj oligarchové po aby hrala a to isté, čo sa deje aj v Tbilisi, to sú kroky nesprávnym smerom, pokiaľ ide o smerovanie do Európy. A títo ľudia sú to zodpovední, pretože oni vzdelajú, vzdel, vzdialujú, vzdialujú svoje krajiny, svojich občanov od e, Európy a od toho, čo Európa znamená. A treba, aby sme oveľa viac investovali do toho, ako vysvetľovať e, ľuďom v týchto krajinách, prečo kondicionalita je taká dôležitá, čo to znamená reforma, reformy bez toho akákoľvek e, vláda, ktorá je protieurópska, môže e, svojim ľuďom e, klamať. Čiže tieto krajiny musia byť pre nás reálnou prioritou a musíme byť otvorení, musíme investovať aj z hľadiska ekonomického do reforiem v prospech demokracie a spravodlivosti. Ďakujem pekne. Ďalej vystupí pán poslanec Čarnecký. pani przewodnicząca! pani wysoka przedstawiciel! Ďakujem pekne pani predsedajúca, pani vysoká predstaviteľka. Východné partnerstvo je dôležitým nástrojom. Svojho času sme dúfali, že sa dosiahne aj viac, ale dobre, je to nástroj, ktorý je naďalej, myslím si, užitočný. Treba pamätať na to, že z hľadiska formálneho by sme mohli tieto krajiny, týchto 6 krajín rozdeliť do troch skupín. Sú tam tie najúspešnejšie, ako aj kolega Halický to spomínal, Ukrajina, Gruzinsko, Moldavsko, potom dve krajiny, ktoré podpísali dohodu s Ruskom, to je Bielorusko a Armenia. V tej tretej skupine je iba Azerbajdžan, čo je krajina taká niekde medzi. A my by sme sa nemali obracať chrbtom k Arménsku či k Bielorusku. Nemali by sme tieto krajiny tlačiť do záujmového priestoru e, Ruskej federácie, dokonca možno aj Azerbajdžan by sme mohli e, odmeniť za to, že nastavil si istú pozíciu neutrality. Oni zatiaľ s Ruskom dohodu nepodpísali a teda mali by sme byť otvorenejší voči tým krajinám, ktorí zatiaľ s nami zmluvu e, nemajú. Ďakujem pekne. Ďalej pani poslankyňa Zovko, ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať eh, pani vysokej predstaviteľke za všetkú prácu, ktorú ona vykonala pri podpore východného partnerstva. Je to naozaj dobrý nástroj pre mier, pre zmierenie, pre bezpečnosť EÚ spoločne s výborom AFED a spoločne so všetkými, so všetkými z nás, ktorí pracujú na tom, aby občania týchto krajín mohli eh, chápať, že európske hodnoty sú jediné hodnoty, ktoré ich spoločnosť ehm, zmenia k lepšiemu a my na tom budeme pracovať aj ďalej. Veľmi podporujem myšlienku, e, vlastne, ktorá tu zaznela, teda sústrediť sa na tri krajiny, ktoré dúfame, že sa dostanú mm, na to dobré smerovanie. E, Ostranili sme vízovú povinnosť, vytvorili sme nové príležitosti pre mladých ľudí, dali sme im istú možnosť, e, ako vidieť, čo všetko Európska únia e, im dokáže prispieť, pokiaľ ide o vylepšenie ich spoločnosti. Dúfam, že tento parlament, že aj nová komisia bude e, pokračovať v tomto um, smere a že budeme ich spojencami. Ďakujem pekne. Ďalej vystupí pán Miller zo skupiny socialistov. Nech sa vám páči. E, ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani Mogherini skúsenosti za 10 rokov východného partnerstva e, nám e, hovoria, že e, tento projekt by mal pokračovať. Máme tu aj pána Sikorského, ktorý vlastne s, týmto, s touto myšlienkou prišiel, ale potrebujeme aj nové spôsoby, ako reagovať na nové výzvy, ktoré na svete máme. Chceme posunovať ekonomickú a čiastočne aj politickú integráciu medzi krajinami toho partnerstva a EÚ. Zároveň platí, že tieto krajiny sú v istej mm, fáze, povedzme, predvstupovej a to partnerstvo v súčasnej e, fáze je takto e, e, vnímané ako istá alternatíva voči plnému členstvu v EÚ. Po desiatich rokoch potrebujeme prijať isté rozhodnutie, pretože udržiavanie súčasného modelu to nám žiaden úspech neprinesie. Myslím si, že naši východní partnery by mali dostať jasný signál, že by sme mali rozvíjať E, alebo že oni mali svoju budúcnosť rozvíjať v EÚ. Ďakujem e, pekne. Ďalej e, vystupí pán Sokol, nech sa páči. Ďakujem. <clears throat> Pripomíname si 10. výročie východného partnerstva a môžeme povedať, že tento program bol úspechom. Nebolo to jednoduché, lebo Eurázia je oblasť, kde sa stretávajú geopolitické záujmy a konštatujeme, že 75 e, energetických zdrojov sa nachádza tu. Rusko, Čína a iní tu vidia svoje záujmy a EÚ musí tu definovať svoje záujmy. A my sme zaznamenali teda pokroky, ale v jednotlivých štátoch e, máme teraz zasa určité váhania, e, prípadne aj kroky späť v oblasti ľudských práv a iných nebeží všetko tak, ako sme si to predstavovali. No a ako by sa mala teraz zachovať Európska únia? Musíme konať e, zjednotenie. Nemôžeme dopustiť, aby jednotlivé politické záujmy ohrozovali dôveryhodnosť EÚ. Čiže EÚ musí mať jednotné záujmy, musí konať rovnakým spôsobom všade na globálnej úrovni. A e, po druhé, musíme byť otvorení, transparentní, musíme povedať, aké máme my naše záujmy a musíme takto pristupovať úprimne k týmto štátom. A Európska únia musí takisto splniť svoje sľuby, lebo ak v týchto štátoch nebudú tieto záujmy uznané, tak veľa stratíme a tieto štáty už nebudú ani chcieť e, sa zbližovať s Európskou úniou. Ešte raz e, zdôrazňujem, že západná e, orientácia nestačí. Je potrebné to dokázať skutkami, dodržiavaním e, ľudských práv, slobod, demokracie a tak ďalej.

že sme e, veľmi spokojní s pokrokom e, v týchto krajinách východného partnerstva, najmä v Gruzínsku, Ukrajine a v Moldavsku. Vydali sa cestou európskej integrácie a myslím si, že EÚ e, by mala vyslať jasný signál, že oceňujeme ich úsilie a preto podporujeme tú stratégiu TRIA 2030, aby Eh, sme dlhodobo podporovali investície a reformy. Cesta európskej integrácie nie je jednoduchá. My v Európe, eh, teda v Polsku si na to veľmi dobre pamätáme a preto je o to dôležitejšie je pre nás podporiť snahy našich východných partnerov. Rád by som hovoril konkrétne o Ukrajine. Chcel by som zablahoželať novej vláde k tomu, eh, čo tam dosiahla udelajú sa tam zmeny tak, ako ich očakávajú obyvateľia. Boj proti korupcii, e, reforma systému spravodlivosti, to sú samozrejme obrovské výzvy. Čo sa týka decentralizácie obyvateľstva, tieto sú kľúčové na rozvoj e, ukrajinskej demokracie. Čo sa týka determinácie vlád, e, tu by som chcel počiarknúť, že e, je potrebné mať široké konzultácie za účasti všetkých partnerov a občianských spoločností na všetkých úrovniach mm. robenia zmien je to, má to podstatný význam pre všetkým, čo sa týka akceptovanosti, efektívnej implementácie a trvalo, trvalo udržateľného rozvoja. Takisto je potrebné e, akcentovať účasť Ukrajiny na e, európskych programoch, napríklad mládež pri Erasmus Plus, moje stretnutia s veľmi e, ambicioznou a múdrou ukrajinskou mládežou o tom svedčia. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem vám pekne. Slovo má pán Pospíšil, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. Ja by som rád skonštatoval, že som rád, že toto partnerstvo po 10 rokoch môžeme vyhodnocovať pred 10 rokmi. Ehm, bolo spustené v období, keď Česká republika predsedala Českej únii, e, Európskej únii a my Češi sme boli pritom a pamätám si tie debaty aj strany českej vlády, ktoré som bol vtedy členom a hlavnou filozofiou bolo pomôcť krajinám, ktoré sú medzi Európskou úniou a Ruskom. Vyplňajú tieto priest, tento priestor a bohužiaľ často sú pod obrovským tlakom, vplyvom Ruska a tento geopolitický dôvod. Myslím, že toto partnerstvo spĺňa, ak by sme tento priestor vyprázdnili a prestali komunikovať s týmito krajinami a prestali ich podporovať, tak sa obávam, že vplyv Ruska, ktorý v niektorých týchto kraj, kraj, krajinách narastá, napríklad v Moldavsku, tak do budúcnosti by rástol ešte viacej. Teda tá geopolitická rovina je tu jednoznačná, ale je tu aj jednoduchý dôvod, že ide o krajiny, ktorých obyvateľia v nemalej časti chcú žiť v slobode demokracii a v prosperujúcich štátoch. A to sú naše európske hodnoty, ktoré my by sme v týchto štátoch mali podporovať. Ja si teda myslím, že aj napriek niektorým problémom tohto partnerstva sa dá celkovo hodnotiť pozitívne a v ďalších 10 ročí by sme tú spoluprácu mali ďalej zintenzívňovať. A mm, tak ako hovorili niektorí kolegovia, týchto 6 krajín nemá logicky jednotný vývoj. Sú tam isté vnútorné problémy, je tam rôzna miera vplyv Ruska, a teda k jednotlivým štátom by sme mali mať odlišnú stratégiu, ale ten všeobecný trend, že takéto partnerstvo má zmysel, že mám podporovať spoluprácu s týchto štátov s Európskou úniou, je myslím jednoznačný a v žiadnom prípade nejde o to, že by tieto štáty v najbližšej dobe mali vstupovať do Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. No a Máme čas na spontánnu časť našej rozpravy. Štyria kolegovia sa prihlásili. Uzatvárame zoznam spontánnej časti rozpravy. Ako prvý dostáva slovo pán Hajšel za skupinu socialitov a demokratov. Ďakujem pekne. Reakcia vývoj, ktorý nastal

východné partnerstva nie sú namierené proti nikomu. E, priznávate, že USA a európske zasahovanie na Ukrajine má protiruský element, veľmi silný. Myslím, že to sa dá len ťažko ignorovať. Nemyslíte, že ak Rusko by zasahovalo v Kanade alebo v Mexiku, tak by tu boli vážne napätia aj s Amerikou. Nemyslíte, že je na čase, aby Európa pracovala na miery s Ruskom, európsky projekt eh, mal mierový zámer a bolo by oveľa rozumnejšie, ak by sme hľadali mier s Ruskom <coughs> a tie krajiny okolo nás by mali byť eh, nezávislé, aby nepotrebovali Západ ani Rusko. Momentálne Európa zvyšuje svoju militarizáciu namiesto toho, aby znižovala. My by sme však mali rušiť sankcie a spolupracovať s Ruskom. Pani Mogherini, ja som tu nebol veľmi dlho a na mnohých veciach sme sa nezhodli, ale aj tak mi budete chýbať. Ďakujem pekne. Veľa šťastia. Ďakujem pekne. Pán Čuvodáru v mene socialistov a demokratov. Ďakujem, vážená pani predsednička. Východné partnerstvo poznačilo e, vonkajšiu politiku Európskej únie v posledných rokoch. Rumunsko môže byť e, príkladom dobrých skúseností, pokiaľ ide o lekárskú starostlivosť, ktorú poskytuje v cezhraničnom priestore s Moldavskou republikou a rovnako poskytuje štipendia, študí, študijné štipendia a rovnako je možné začať aj a menovať ďalšie projekty, napríklad rumunskí občania v Moldavsku majú rovnaké roamingové tarify. A na druhej strane, v tejto európskej fáze, si čoraz viac uvedomujeme, akí dôležití sú ľudia a je veľmi dôležité, aby ľudia dôverovali v Európsku úniu. Napríklad mohli by sa financovať niektoré autostrády medzi Kišiňovom a niektorými rumunskými mestami. Lebo okrem geostratégie a politiky, E, je jedna vec, ktorá je oveľa dôležitejšia a to sú ľudia. A my preto dúfame, že sa tak stane v nasledujúcich rokoch. Ďakujem pekne. Ako posledný dostane slovo e, kolegyňa Ward zo socialistov demokratov. E, návšteva Olega Sencova na pôde Európskeho parlamentu tento týždeň na to, aby mohol prevziať Sacharovú cenu za rok 2008 za slobodu myslenia, nám pripomína tú hroznú cenu, ktorú občania Ukrajiny stále platia e, za obranu svojej územnej e, celistvosti. E, v našom východnom partnerstve je vojna a len občas sa to spomína v médiách, ale Agentúra pre ľudské práva OSN hovorí, že tisíce ľudí už prišli o život v Dombase. Nelegálna anexia Krymu je výsmechom všetkým, ktorých zaujíma demokracia. No a ja podporujem Ukrajinu a Európsky parlament pri snaha, aby sa približili Európskej rovne v roku 2011 som sa zúčastnila ročného projektu kultúrnej výmeny s Ukrajinou. Mne sa veľmi páčila tá krajina aj obyvateľia. Dozvedela som sa veľa o Holdomore, plánovanej genocide, ktorá zabila milióny Ukrajincov. Ruský tlak pokračuje a ja by som vyzval všetkých kolegov, aby sa pridali k našej skupine Friends of Ukraine, pretože nikdy nebol dôležitejší čas na to, aby sme pomohli Ukrajine. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz dostane slovo pani Mogherini. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja myslím, že táto diskusia opäť ukázala relevantnosť parlamentnej práce na podporu nášho partnerstva. Viackrát som to už povedala, nie len s eh, východnými partnermi, ale tiež eh, s ostatnými partnermi, ktorí máme vo svete. Vláha parlamentu je kľúčová. No a myslím, čo sa týka východného partnerstva špecificky, eh, tak partnerská dimenzia šiestich týchto krajín, ale tiež špecificky, parlamentná práca, ktorú ste odvedli a tiež práca s občianskou spoločnosťou a sociálnymi aktérmi, majú svoje korene v každej šiestich špecifických krajín, tak tá pridaná hodnota je obrovská. A ja môžem k tomu len povedať, toto je samozrejme pomerne nezvyčajná nezvyčajná rozpráva, pretože ja sa nemôžem zaviazať a prislúbiť ďalšie kroky, pretože to bude e, v rukách e, môjho nasledovníka a celé komisie, ale myslím, že tá cesta, ktorá bola pred 10 rokmi dobre otvorená, prehlbovania nášho partnerstva vo všetkých eh, oblastiach, ktoré máme na východe, tak eh, tie budú posilnené v budúcnosti a som si istá, <coughs> že to bude mať možnosť a eh, môj kolega počítať s vašou podporou, tak ako som mala aj ja tú časť počas mojej práce spolu s vami Mnohí z vás mi za to poďakovali. Ja by som chcela poďakovať ja vám, pretože my sme ukázali, že skutočne, aj keď nie vždy máme rovnaké perspektívy, ale to je pozitívny bod demokracie. V niektorých veciach môžeme nesúhlasiť, ale stále môžeme pracovať a dobrým smerom v niektorých otázkach. Myslím, že čo sa týka východného partnerstva, tak sme preukázali, že parlament a komisia a rada môžu spolupracovať a prekonávať tie problémy, ktoré existujú. Takže ešte raz ďakujem za 5-ročnú podporu v tejto téme a teším sa na to, že zostaneme v kontakte, ale tak ako som povedala prechádzajúcemu predsedovi zasadnutia, ja s vami zostanem ešte dnes večer aj zajtra, takže to ešte stále nie je rozlúčka. Ďakujem veľmi pekne. No a týmto zatvárame rozpravu o východnom partnerstve. Ďakujem veľmi pekne e, za účasť. Ďalším bodom nášho programu je vyhlásenie podpredsedničky Komisie Vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k téme situácia v Izraeli a Palestíne, vrátanie osád. No a máte opätovne slovo, pani Mogherini, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi na začiatok sa s vami podeliť o osobné skúsenosti. Možno, že začnem takou anekdotou. Keď som sa ujala svojej funkcie pred piatimi rokmi a niekoľkými týždňami, tak moja prvá návšteva za hranice Európskej únie smerovala práve do Izraela a Palestíny vrátane návštevy Gazy. A vtedy som vyhlásila, že som presvedčená, že riešenie situácie medzi týmito dvoma štátmi by sa mohlo dosiahnuť počas môjho mandátu. Tento cieľ som mala stále na mysli po celý ten čas a v istých chvíľach sa dokonca zdalo, že naplnenie tohto cieľa sa priblížilo. Dnes však vieme, aká je situácia. Samozrejme, že to neznamená, že tu nie je žiadna perspektíva, Eh, je to otázka politickej vôle a politických podmienok, ale je jasné, že keby som dnes zavítala na rovnaké miesta, tak by som iba veľmi ťažko mohla povedať, že je možné dosiahnuť riešenie situácie v tejto oblasti e, v blízkych mesiacoch alebo dokonca rokoch. Samotná myšlienka riešenia situácie sa stala terčom útokov zo strany mnohých štátov, ale e, stále tu existuje tá možnosť dvojštátneho riešenia. Stále je toto najlepšie a najrealistickejšie riešenie a zároveň je to aj šanca pre miera bezpečnosť v celom regióne. Je to principiálna a zároveň aj veľmi pragmatická e, pozícia. Nikto doteraz nepredložil e, žiadnu dôveryhodnú alternatívu tomuto dvojštátnemu riešeniu. Mnohí sú proti, ale nikto nepredložil cieľ e, alebo plán, ktorý by tento plán nahradil. A akýkoľvek plán, ktorý nie je zakotvený v medzinárodnom práve a nie je podložený túžbami národov a ľudu ale Izraela a Palestíny, teda akýkoľvek plán, ktorý nestojí na týchto princípoch, zlyha. Je to otázka medzinárodného práva, spravodlivosti, demokracie, právneho štátu, ale zároveň aj realistického prístupu. Práve preto sme e, naplno pracovali na tejto perspektíve dvoch štátov a táto práca e, naďalej pokračuje aj za týchto zložen, zložitých a ťažkých okolností. Niekedy sa nám zdá, že niektorí naši priatelia, či už z OSN, arabského sveta, v Afrike alebo v iných častiach sveta, niekedy sa nám zdá, že tie hlasy a múdre a realistické hlasy e, by malo byť lepšie počuť. A teraz, keď táto perspektíva mm, istým spôsobom vybledla, tak sme sa snažili e, túto prácu udržať a z celých síl. To potom e, vysvetľuje našu pozíciu k nedávnym udalostiam. Pokiaľ ide o osady, my sme vždy boli presvedčení, že túto situáciu možno vyriešiť jedine priamým rokovaním medzi zúčastnenými stranami na základe hraníc spred roku 1967. Osady Izraela na palestinskom území sú z hľadiska medzinárodného práva nelegálne a okrem toho, aktivita e, osiedľovania východného Jeruzalema rovnako ohrozuje situáciu a my sme to veľmi často opakovali už dávno predtým, ako, ako došlo k týmto udalostiam. A e, hovoríme, že by sme mali hovoriť e, jedným hlasom a a toto stále je e, jednotná pozícia Európskej únie. Rovnaká pozícia e, je aj pokiaľ ide o bezpečnosť Izraela. Vystreľovať rakety na civilné obyvateľstvo Izraela je neprípustné. Sme vďační Egyptu, ktorý zastavil poslednú eskaláciu násilia. Samozrejme, Izrael má právo na bezpečnosť, Izraelčania majú právo na bezpečnosť a my sme rovnako presvedčení, že bezpečnosť bude udržateľná a reálna iba vtedy, ak bude založená na, miere a na, na miery a na dvojštátnom riešení. A my sme sa snažili dokonca znížiť utrpenie obyvateľstva Gazy. Snažili sme sa im poskytnúť podporu e, prostredníctvom nemocníc, škôl a ďalších e, E, ďalšími spôsobmi. Tu ide však o politickú krízu a preto je tu potrebné politické riešenie. Je potrebné skoncovať s blokádou a prechody musia byť opätovne otvorené. Samozrejme, že Gaza je súčasťou budúceho palestinského štátu a samotní palestínčania musia nájsť jednotu aj v rámci svojich obmedzení. Súčasné politické vyhliadky sú dosť neisté. Palestína sa nachádza v Izraeli. E, rozhovory medzi palestínskymi frakciami neviedli k žiadnemu e, riešeniu. A na izraelskej strane je takisto situácia stále zablokovaná. Môže to viesť k takej bezprecedentnej situácii, kde e, v priebehu jedného roka sa uskutočnia už tretie voľby. Ja som presvedčená, že je potrebné vrátiť sa k rokovaciemu stolu. Aj po návšteve v Palestíne aj v Izraeli si myslím, že toto je cieľ a je to realistický a dosiahnutelný cieľ. Ja si myslím, že to je jediné realistické riešenie tohto konfliktu, ktoré možno dosiahnuť. Rovnako som presvedčená, že zo všetkých tých kríz na Strednom východe E, túto by bolo možno najjednoduchšie vyriešiť konkrétnym spôsobom, ale samozrejme za predpokladu, že sa nájde politická vôľa v stranách, a rovnako aj v rámci medzinárodného spoločenstva. Bez silného politického záväzku tu mier mať nebudeme. A to e, k tomu sa musí pričiniť aj medzinárodné spoločenstvo. Krajiny Európskej únie boli vždy pripravené podporovať, povzbudzovať E, tento proces e, podporovali akékoľvek úsilie e, na hľadanie dlhodobého riešenia. Ďakujem pani Mogherini. No a teraz rečníci v mene politických skupín. A ako prvý bude na sebe pán López Isturius White v mene skupiny EPP. Ďakujem. Ďakujem, vážená pani podpredsednička. Rád by som využil túto príležitosť, aby som vám poďakoval za to, čo ste urobili v posledných piatich rokoch. Vždy ste podporovali európske projekty, vždy ste si s nami vymieniali názory. Tieto témy patrili k najzložitejším počas uplynulých piatich rokov a my sme E, vždy cítili vašu podporu a zdieľam e, to, čo ste povedali. Táto situácia je veľmi zložitá, nemožné ju vyriešiť zo dňa na noc, ale je potrebné, aby sme všetci e, pracovali na hľadanie riešenia. Všetci musíme podporiť mierový proces v tomto regióne. A nakoniec lebo tento konflikt ničí región a Európu. Ďakujem vám za vašu prácu, pani vysoká predstaviteľka. Izrael je strategický partner Európy a my sme Európska únia, Izrael sme demokracie a my sa snažíme v celom svete presadzovať naše princípy a našu víziu e, sveta, kde sa rešpektuje právo aj národy a Izrael je ohrozený. Samozrejme, že je to logické. Všetci sme videli, ako boli vystrelované e, rakety z Gazy do Izraela. Je pravdou, že tu došlo k novej eskalácii a je dobré, že sa to pribrzdilo. A my, e, ja vždy mám taký pocit, že my vždy ako keby sme opakovali to, čo hovoria Američania a nemohli by sme my ako Európska únia konať eh, sami za seba v tejto záležitosti? Mohli by sme našim spôsobom prispieť do dialógu. Ja si myslím, že je veľmi dôležité nenechať sa unášať tweetmi a vyhláseniami. Dôležité je, aby sme pracovali, aby prišli eh, členovia Knesetu sem na návštevu. Ja ich tu veľmi rád privítam, tu do Štrasburgu. A Takisto je potrebné organizovať na exekutívnej úrovni e, stretnutia a podporovať dialog. A potom je to aj práca, ktorú môžeme viesť. Mali by sme e, etiketovať produkty, ktoré pochádzajú z týchto osád, ktoré sú nelegálne postavené na palestinskom území. Ja si myslím, že by sme mali podporovať rozvoj regiónu. Boli by potrebné, aby sme sa e, pričinili o e, vyriešenie problémov na tomto, v tomto regióne, aby tam nastala prosperita. Niektorí komunistickí kolegovia z extrémnej ľavice sa smejú. Ja nechcem nikoho urázať, nechcem sa s nikým hádať, ale ja si myslím, že my môžeme ako Európska únia e, priblížiť sa viac k Palestíne, k Izraelu a pracovať na ich zblížení. Aj v a veď tu nebolo k žia- nedošlo k žiadnym útakom voči Palestíne. Som zvedavá, čo povedia ďalší kolegovia. Ďakujem a teraz má slovo Pani Piri, vážená pani vysoká predstaviteľka, kolegyne, kolegovia, my sme veľmi znepokojení nedávnymi vyjadreniami sa po ďalších kolách násilnosti. Pásme Gazi, minister zahraničných vecí Pompeo, oznámil obrat k politike osídlení v Izraelu. On vyhlásil, že táto politika nie je nekonzistentná s medzinárodným právom. No a toto je jasne proti ženevskému dohovoru, eh, uzneseniam, uzneseniam a rezolúciám Bezpečnostnej rady OSN, ako aj eh, jadreniu súdneho dvora. No ja som za okamžitú silnú reakciu vašu, pani vysoká predstaviteľka izraelské, osady sú nelegálne podľa medzinárodného práva a Izrael musí ukončiť všetky aktivity, ako okupačná sila oznámenie pána Pompea je ďalším príkladom obsesívnej podpory premiéra Netanyahu a patrí sem uznanie Jeruzalema ako hlavné mesto Izraela, presťahovanie ambasády a uznanie golanských výšin. Zdá sa, že Trumpová administratívna, administratívna namiesto toho, aby chcela prijať tú tzv. dohodu storočia, tak eskaluje konflikt na úkor palestínčanov, izraelčanov a medzinárodného spoločenstva. Prezident Trump musí pochopiť, že Blízky východ nie je ihrisko jeho zahraničnej politiky. Je to domov miliónov Izraelčanov a Palestínčanov, ktorí sa každý deň snažia o mier nárasta rozširovanie izraelských osídlení na západnom brehu jasne oslabuje, jasne oslabuje akúkoľvek možnosť riešenia dvoch štátov. No a my podporujeme nedávne, nedávny rozsudok Európskeho súdneho dvora o označovaní produktov z izraelských osád na trhu EÚ. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Slovo teraz dostáva pani Vautmansa Ďakujem Ďakujem veľmi pekne, pani prezidentka, pani vysoká predstaviteľka. Najskôr moja vďaka my sme veľmi dôsledne diskutovali aj do neskorého na večera o tomto. Ja sa veľmi teším, že môžeme viesť s vami tento rozhovor. Izrael a Palestina bola našou témou už dlhú dobu. Prvá misia mimo Európskej únie, ako ste povedali, myslím si, že aj za poslednú legislatívnu periódu bola práve tam. My sme diskutovali o tej situácii v Izraeli a v Palestine a tu máme stále ešte obavy. Ešte stále. Od roku 2017 Eh, stavia Izrael na eh, západnom eh, pobreží a nové osady od roku 2009 nie menej ako Eh, okolo 6 tisíc eh, palestinských budov bolo zbúraných na západnom pobreží. Mnohé z toho boli postavené za, Európ, za peniaze eh, európskych poplatníkov. Tomu si musíme byť vedomí. Izrael jednoducho pokračuje v krok za krokom na jednoštátnom riešení a zdá sa, že pre palestínčanom tam nebude žiadne miesto. Toto nesmieme pripustiť. Ja som počula, že, hovorí, že ste hovorila o dôležitosti politickej vôle. Eh, Európa však má určité pravidlá, má určité právne, má právny poriadok a my predsa nemôžeme hovoriť, tak ako aj Trump povedal, proti eh, politike osídlenia, ktorá eskaluje. My, Európania, musíme stále bojovať za dvojštátové riešenie, ktoré je veľmi dôležité. Pani vysoká predstaviteľka, toto bude možno jedna z posledných rozpráv tu v pléne na, v Štrásburgu a preto mi dovolte, aby som sa obrátila rovno aj na vášho nástupcu. Musíme byť aktívni, musíme zostať aktívni v tomto mierovom procese a musíme veľmi eh, eh, ostro zakročiť, pokiaľ budú zničené naše projekty. Toto musíme eh, jednoznačne vyslať e, tak ako ste to vyrobili u Netanyahu, a keď sa naše projekty šlápali nohami. Mm, pani vysoká predstaviteľka, my vám želáme veľa úspechov pre, vo vašej ďalšej kariére a ďakujeme za vašu prácu doterajšiu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je kolega Osali v mene, kolegyňa Osali v mene zelený. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, ďakujem pani vysoká predstaviteľka vyhlásenie Trumpovej administratívy, že uznáva nelegálne osady na západnom brehu, je len jedna z viacerých, jeden z viacerých pokusov vlády, ktorá chce pochovať akúkoľvek šancu na e, mier. O Spojené štáty opätovne sa postavili mimo norie medzinárodného práva, podporili tých, ktorí chcú zaistiť, že akákoľvek e, budúcnosť palestinského štátu je nemožná Eh, právo Palestíny na existenciu je neočkriepiteľné a okupácia cudzými silami a, a jej uznanie je mimo debatu. No ja si myslím, že je tu spoločné želanie o dlhodobé mierové riešenie, ktoré, s ktorým budú spokojné obe strany. A každý krok na ceste k okupácie a anexie je, sa vzdialuje od riešenia dvoch štátov. Čo to znamená pre EÚ? Poprvé, vieme, že USA nebude spolahlivým partnerom v tomto procese, zatiaľ čo bude vládnuť táto vláda, Európska únia je preto e, vedúcou silou, ktorá podporuje dlhodobý mier v regióne. No a je rovnako <coughs> musí byť úplne sprostredkovateľom v mierovom procese. Ďalej my musíme ehm, rozmýšľať nad tým, ako môžeme ako ekonomický aktér ovplyvniť situácie. Ja ehm, nepodporím pohyb BDS, ale tiež ekonomické aktivity, ktoré, ehm, ktoré sa vykonávajú na ukradnutej krajine. V Írskom senáte som podporila návrh zákona Francia Bleka o tom, aby boli zakázaný dovoz nelegálnych produktov do Írska. No a vyzývam írskú vládu, aby zrealizovala e, svoje záväzky dodržiavať e, ženský dohovor. No, momentálne e, tie produkty, ktoré sa vyrábajú na západnom brehu, sú súčasťou obchodnej dohody. Ale to sa nerozširuje na osady, rozširuje na osady. Ja sa chcem spýtať, prečo je to stále povolené. Ďakujem pekne. Pán Fest, máte slovo v mene skupiny ID. Áno, ďakujem veľmi pekne pani prezidentka, vážená pani Mogherini to riešenie dvoch štátov je najlepšie, najpragmatickejšie, najudržateľnejšie. To je správne. To dvo, e, riešenie dvoch štátov je e, vlastne, strat, e, je vlastne svedectvom o strate reál, reálneho pohľadu zo strany EÚ keď e, budeme riešiť problémy v Gaze, bude priniesie to mier? Nie, mhm. nepriniesie. My si pamätáme, že tu bol veľmi e, zaujímavý, e, v roku 2007 tu bola veľmi zaujímavá ponuka, v 2008 to Mahmud Abbas urobil takisto a potom Hamas žiadal bezpodmienečne o, o, úplné oslobodenie Palestíny, Palestíny s tým, že by sa vyvražili všetci Izraelčania. E, pochopte konečne, že e, Fataho nejde o Gazu, nejde o západné Jordánsko, ide im e, o mesta a nie v konečnom dôsledku aj o Jeruzalem. Vy ste hovorili, pani Mogherini, o politickej vôle, ktorá je potrebná na to, aby sa tento problém vyriešil. vyriešil. Zoberte prosím na vedomie aj zo strany Palestíny a palestinského vedenia, že tu táto vôľa neexistuje a preto ani nikdy existovať nebude. A preto je politika eh, a rieš, politické riešenie dvoch štátov nesprávne. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Ďalším rečníkom je kolega Rujsen v mene skupiny EKR. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani vysoká predstaviteľka. Um, vyjadrenia Pinsra Pompeja o, osídl, o týchto sídlách e, rozvíralo určitý, e, rozvíralo piesok, rozvíralo prach, ale e, pokiaľ by sa tieto osídlenia označili za ilegálne, tak to nenapomôže komplikovanej situácii medzi Izraelom a Palestínou. Tým sa vlastne len stiažia potrebné mierové rokovania. A keď si zobrieme, že Izrael historicky a politicky úplne úplne právom zaberá tieto územia. Toto nie sú, toto sú sporné územia, toto nie sú obsadené územia a len e, v rokovaniach možno nájsť riešenie. Ja preto e, žiadam vás, pani vysoká predstaviteľka, nemíňať energiu Eh, na spor so Spojenými štátmi. Tam sa nedostaneme ďalej. Namiesto toho by sme mali investovať do určitých opatrení, ktoré by, ur, ur, ktoré by priniesli pokrok a ktoré by nás bližšie priviedli k mierovému riešeniu. Preto hovorím koniec s nepriamou podporou eh, teroristov a ich rodín cez palestinské orgány. Toto by bolo eh, E, e, tu koniec takisto e, plátbami na ONRU už celé 10 ročia tam existuje nezdravá utečenecká situácia. Zasadte sa za podstatne, za podstatne ostrejšie opatrenie voči Iránu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Slovo teraz mene skupiny GUE MGL dostáva pán Pineda. Ďakujem pani predsednička. Najskôr by som chcel poblahoželať pani Mogherini k jej vyhláseniu e, o Pompeu, e, e, ktorý dal vlastne garancie nelegálnym osadám na ľavom brehu Jordánu. Chcem vám poblahoželať k obsahu vyhlásenia aj, po, aj za vašu bezprostrednú reakciu. Je to veľmi dôležitá vec vo vašom mandáte. Dúfam, že aj pán Borel bude robiť to isté, ale mali by sme sa zhodnúť na tom, pani Mogherini, že aj keď tieto vyhlásenia boli potrebné a vhodné a majú hodnotu, pretože istým spôsobom idú proti e, neustálemu porušovaniu práv palestinského ľudu zo strany Izraela. Treba povedať, že účinok bol veľmi obmedzený. E, v súlade s OSN E, e, palestinský národ dal 78 svojho územia e, okupačnej mocnosti štátu a zostalo mu len 22 vlastného územia. To je obsiahnuté aj v príslušných dohodách. Izrael neplnil od prvého okamihu túto dohodu, neplnil medzinárodné právo ani rezolúcie OSN a na druhej strane Palestína plnila od samého začiatku všetky svoje závetky. Ako môžeme donútiť Izrael, aby to plnil? Veď on e, bombarduje civilné obyvateľstvo Gazy. E, posledné útoky e, majú problémy a, a vždy príde, príde akákoľvek raketa a hneď sa bombarduje Gaza. A teraz je preru... Prosím vás. Ešte jednu sekundu. Musíme uznať palestínsky štát. Európska únia musí uznať e, palestínsky štát a musíme prerušený rečník. Ďakujeme pekne. Ja by som chcela požiadať všetkých, aby naozaj dodržiavali čas a rešpektovali kolegov. Takže prosím, neprekračujte svoj pridelený čas. Ďalším rečníkom je kolega Forman e, z nezaradených členov. Vážená pani predsednička, je klamstvo, že izraelské osady sú nelegálne. E, sporné áno, ale nelegálne nie. Izraelské budúce hranice boli v roku 1920 a sa na Rémskej dohode e, vstýčené a potom po potvrdené v roku 1922. E, žiadna e, ďalšia úloha, e, medzinárodná dohoda, to nezmenila. Keď Briti v roku 1948 odišli, tak vypukla vojna medzi Arabmi a Židmi, ale anexia nebola nikdy uznaná. Takže keď Izrael si vzal kontrolu nad svojou, svojou krajinou o 20 rokov neskôr v šesťdňovej vojne, tak neporušil medzinárodnú hranicu. Takže tí, ktorí hovoria, že osady sú nelegálne, nelegálne, tak úplne zle si interpretujú článok 49 eh, ženovského dohovoru pred dvoma rokmi. Eh, Nútenie hm, prinútili eh, židovské obchody, aby svoje výrobky označovali inak. No a tento rasistický prístup určite nebude viesť k mieru. Európska únia by sa mala hambiť za to, že šíri klamstvo, že my, osady sú nelegálne. Niekto raz povedal, že keď uh, sa lož opakuje dosť často, tak tomu ľudia uveria. Viete, kto tento človek bol a je na čase, aby sme sa pohli ďalej, pretože najdôležitejšia je v tomto pravda. E, ďakujem pekne. Týmto sme ukončili rečníkov v mene politických skupín. No a teraz za EPP dostane slovo pani Žovko, vážená pani predsednička, vážená pani vysoká predstaviteľka. No a mier na Blízky východ medzi Izraelom a Palestinou musí byť dlhodobý a dá sa to ľahko urobiť, ak sa nám podarí